Does it work? It works. Good. Good evening. Dobrý večer, prajem. Ešte raz dobrý večer, dámy a páni. Dovolte, aby som začal, aj keď nie celkom presne o 7. večer, pretože niektorí kolegovia ešte stále prichádzajú do našej sály, či už autobusom, alebo vlakom, lietadlom, alebo aj pešo samozrejme. Takže pani Toja by rada... Ale dobre, dobre, pani kolegyňa, v poriadku. Takže teraz, aj keď troška s oneskorením, ale prišiel čas, aby sme začali. Ak nie žiadnych pripomienok, tak eh, program rokovania dnešnej schôdze je schválený bez osmien a je to mimoriadná schôdza. Teraz e, oznámenia predsedu, keďže nie sú žiadne pripomienky. Nakoniec ešte budeme mať bod rôzne. Moje oznámenie je veľmi dôležité. Dva hlavné výbory pre rozpočet a výbor pre hospodárstvo sa rozhodli posunúť na skôr ich hlasovanie o FC2 na 24. apríla vzhľadom na politickú dôležitosť tohto materiálu. Takže pre nás, pre výbor ITRE, to je potom e, dôležité, aby sme si tiež upravili svoj harmonogram pokiaľ ide o naše stanovisko. A toto nás prinútilo zorganizovať túto mimoriadnú schôdzu nášho výboru v Štrásburgu, aby sme mohli hlasovať o FC2. Máme tu dve správy. Jedna je legislatívna, a druhá je správa z vlastnej iniciatívy. Obe sú veľmi dôležité a rád by, by sme teda sa vyjadrili e, k tomuto a svoje vyjadrenie, svoje stanovisko dali k dispozícii obidvom dôležitým výborom, čo som spomínal, budget aj ekon. Takže sme veľmi naviazaní na tieto dva výbory vzhľadom na článok 54. Takže je to dôležité zohľadniť pri niektorých dôležitých materiáloch. Takže môžeme prejsť k bodu 3, schválenie zápisníc schôdzí. A to je z 28. a 29. novembra 2016 a 12. januára 2017. Ak nie sú pripomienky, tak tieto Zápisnice pokladáme za schválené. Vidím, že nie sú pripomienky. Ďakujem. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Máme dva materiály, dva návrhy a na začiatok je, si urobíme skúšku hlasovania. Otestujeme si hlasovacie zariadenia. Otváram hlasovanie. Hlasujeme, prosím. A teraz Páči sa vám hlasovanie v Štrásburgu? Pýtam sa. Končím hlasovanie. Ó. No dobre. <laughs> Ja to chápem. Ja chápem. To je veľmi výrazné posolstvo, dôležité pre mňa. Ako vidíte, ja som sa zdržal. <laughs> No dobré. Takže pristupujeme k hlasovaniu. Návrh stanoviska, legislatívny návrh, e, týka sa nového nariadenia, preženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva. Spravodajkyňa pani Eva Kajli. Pán predseda, Môžete, prosím, skontrolovať, koľko ľudí je tu z EPP, ale máme, máme, mal by tu byť nejaký náhradník a ja tu nemám hlasovaciu kartu. Neviem, či budem môcť hlasovať. Aha, preveríme si to. Ja som si ju zabudla, hovorí pani poslankyňa. A tak ste za alebo proti? Dobre. Keď budeme hlasovať elektronicky, tak mi to pripomente potom. Ďakujem. Takže ideme. Pozmeňujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 115 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 131 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnutý. Aha, vyhlasujete za, pani kolegyňa. Pani Kudžinská proti. Takže žiaľ, je to zamietnuté. Páne Bože, asi by sme si mali urobiť malú pauzičku a prosím, zajdite si do kancelárie a doneste si tie karty hlasovate. Aha, takže dobre, aj vy hlasujete teda za. Takže sú tu dva hlasy navyše, ktoré sú za a jeden je proti. A no, bude to komplikované. Takže poprosím o trpezlivosť. Prosím, buďme trpezliví. Pokračujeme ďalej. 132. Kto je za? Proti? Haha. Bože, zase. Tak si to preveríme elektronicky. 132. Končím hlasovanie. Návrh prijatý. Tentokrát. Návrh 17. Za, proti, zdržali sa, Prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, schválený. 1, 3, 4, za a spolu so 141. Nie je to na tej istej strane, ale 1, 3, 4 plus 1, 4, 1. A nie sú na tej istej strane a hlasujeme o nich spoločne, blokovo. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 144, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 8, kto je za, Pardon, kompromis 2 naspäť. Ideme ku kompromisu 2. Preveríme elektronicky. A, pardon, zdvihnite ruky ešte raz. Kompromis 2 preverujeme. Zdvihnite ruky. A teraz končím hlasovanie a uvidíme, aký bude výsledok. Schválené. Dobre. 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prosím, dvíhajte ruky, aby som videl. Ja viem, že ste unavení. Ešte raz. 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 140. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky. 140. 140. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zase je tu jeden navyše, ktorý je proti. Takže 28 na 28. Takže tým pádom to bude zamietnuté, pretože všetci ostatní majú kartu. Takže návrh je zamietnutý. 142. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 1, 5, 3. Časť 2. 153, časť 2. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Kontrolujeme 1, 5, 3, druhá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 155. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 156. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 157. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 160, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 161, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, otváram hlasovanie. Kto je... Takže hlasujme, 161. Prepačte, ospravedlňuje sa pán predseda. Končím hlasovanie. Aha, je tu jeden kolega bez karty, takže návrh bude zamietnutý. <coughs> zamietnutý. 162, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 163, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 25, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 164, kto je za, proti, zdržali sa, Návrh zamietnutý. Kompromis 6, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 165, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutý. 166, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. 167, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 181, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ku 181. Končím hlasovanie, nech sa páči. Tentokrát je to prijaté. 183, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 185, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 184, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 186, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 188, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 189, kto je za, proti, preveríme elektronicky 189. Hlasujme. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 191. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 11. Za? proti, zdržali sa prijatí. 193, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme, elektronicky 193. Hlasujme. Končím hlasovanie. Návrh je za, zamietnutý, pretože jeden hlas je tam ešte ďalej, navyše jeden proti. Takže 194, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. 190. Opravuje. Takže pán predseda ešte určí, čo sa bude hlasovať. Takže hlasujeme 196, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Sú tu dva spolu. 197, 198. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutia. 35. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 36. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 199. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 200. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí zamietnutý. 201, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 202, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 203, kto je za, proti, preveríme elektronicky, 203. Hlasujme. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 204, kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme elektronicky 204, lebo je to tesné. Hlasujeme. 204. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 205. Kto je za? Proti? Mhm, zavietnuté. Dobre, preveríme elektronicky 205. Hlasujeme. Končím hlasovanie k 205. Naozaj je to zamietnuté. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? a 12, kompromis 12 je prijatý. Ďalej, 46, časť 2, kto je za, proti, preveríme si elektronicky, 46, druhá časť. Druhá časť 46. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Trojka. To je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 14. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Ďalej. 56. Druhá časť. Kto je za, proti, preveríme elektronicky 56. časť 2. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Tentokrát. 56. 6, čas 4. Je to ten istý pozmeňovák, ale čas 4. Kto je za? Proti? Myslím, že je to prijaté. Ale preveríme si to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Je to prijaté, áno. Pozmienujúc, pardon, návrh číslo 4, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 4, druhá časť. Končím hlasovanie. Je to schválené. Návrh 63 časť 2. Kto je za? Proti? Vy stále máte hore ruku, tak ja neviem ako. A prepačte, kolegyňa. Takže preveríme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 63, časť 2. 63, časť 2. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý tentokrát. 63. Teraz časť 3. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Pozmeňujúci máme 63, časť 3. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Alebo ako, kolegyňa? Dobre, takže teraz je to jasné. Prepačte, je to trochu komplikované pre mňa. Dobre, 64, kto je za? Proti, držali sa, schválené. 65, kto je za? Proti, držali sa, prijatý. Kompromis 15, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 75, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 76, kto je za, proti. Preveríme elektronicky 76 a hlasujme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 86, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18, kto je za, proti. Preveríme elektronický kompromis 18. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 91, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 91. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh prijatý. 90. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 93. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 97, kto je za, proti. Preveríme elektronicky. 97. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 108, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 113, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 100, a pardon, 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Elektronické hlasovanie, záverečné, dokonca je to menovité hlasovanie. Hlasujeme o celej správe. Je to legislatívne stanovisko. A Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Blahoželám pani Eva Kajli. A teraz pristúpime ku ďalšiemu bodu. Tiež sa to týka Európskeho fondu pre strategické investície, implementácia. Marina John Marinescu je spravodajcom. Nech sa páči. Against. Kto je za, kto je proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za, prijal sa, zdržal sa prijatý. 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 13 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý. 35 za, proti, Preveríme. 35. Preveríme. 35. Zatváram hlasovanie. Sme jednotní. Kompromis 6 za. Proti zdržal sa. Prijatý. Kompromis 7 za. Proti zdržal sa. Prijatý. Kompromis 8 za. Proti zdržal sa. Prijatý. 22 za. Čas 2, 22, len čas 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 52 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 54 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 61 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 63 za proti, zdržal sa zamietnutý, 64 za, proti, preveríme, 64, preveríme, 64. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý 65 za, proti, preveríme opäť, to sú malé rozdiely, 65 a zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 67 za, proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 68 za, proti. Preveríme 68. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 9 za proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. 77 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 78 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 79 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. 87 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijatý. 94 za, proti. Preveríme 94. Preveríme 94 a zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 13 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 14 za, proti zdržal sa prijatý. 106 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 15 za, proti, zdržal sa zamiet, prijatý, 113 za, proti, preveríme, 113, 113, zatváram hlasovanie. 113 zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 114 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Hlasujeme elektronicky. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem. Zatváram hlasovanie. Je to veľká väčšina za. Blaželám spravodajcovi. To je koniec e, bodu 4. Máte e, niečo do bodu programu rôzne? Nie? Dobre, tak ukončím.